podpore podnikania mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. Takže 4 minúty máte. Vážené kolegyne a kolegovia. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár, chcela by som vám predstaviť správu podpora podnikania mladých prostredníctvom vzdelávania odbornej prípravy. V rámci prípravy tejto správy sa sústredili mnohé poznatky vzdelávacích systémov podnikateľského prostredia, dospelo sa k nasledovnému Podnikateľ schopnosti treba požadovať, je možné sa ich naučiť a je možné ich aj učiť. To je prospešné pre jedinca ako aj spoločnosť. V pôvodnej správe bolo predložených 225 pozmeňujúcich návrhov, to znamená, že bol tu veľký záujem o túto správu a je výsledkom dobrej spolupráce so spravodajcami všetkých skupín, ktorým sa chcem takto poďakovať. Európsky parlament toto správou reaguje na vysokú nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá v niektorých regiónoch dosahuje až 50 Orgány EÚ síce venovali podpore podnikania mladých opakovane pozornosť. Táto správa je ale jediná, ktorá sa touto témou zaoberá samostatne. Shodli sme sa na tom, že mladí ľudia musia získať zmysel pre iniciatívu a podnikavosť. Zdôrazňujeme sociálny rozmer podnikania. Správa zdôrazňuje úlohu neformálneho a formálneho vzdelávania, tu ide o spoluprácu s nízkovým sektorom ale aj podnikmi a treba to podporovať. Správa sa detailne zaoberá definíciou podnikateľských zručností a možnosti, možnosťou ich výučby. Európsky parlament potvrdzuje zmysel pre iniciatívu podnikavosť, je súčasťou kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Týka sa tvorivosti, schopnosti zavádzať novinky, niesť rizika, finančná mediálna gramotnosť, plánovanie redne projektov. Správa sa zameriava na úlohu Európskej komisie a Rady, a vyzýva na to, aby sa lepšie využívali disponibilné nástroje. Pre Európsku komisiu je toto veľká výzva. Pokiaľ doterajší proaktívny prístup DG EAC, tak tu stanovujeme konkrétne úlohy. Napríklad komisia má posilniť podporu podnikateľského vzdelávania, to má patriť medzi cieľ Erasmus+, Plus, v najbližšom finančnom období po roku 2020 a tieto schopnosti majú byť zaradené do obsahu vzdelávacích programov. Európska komisia by od roku 2016 mala zahrnúť opatrenia, ktoré sú spojené s vzdelávaním tejto oblasti do ukazovateľov v rámci európskeho semestra. Do konca roku 2017 by sa mala predložiť správa o osvedčených postupoch v tejto oblasti. Sme si vedomi toho, členské štáty nečakajú na toto uznesenie, ale sami chcú rozvíjať podnikateľské schopnosti, aj keď rôznorode a zatiaľ nesystematicky. Preto Európsky parlament aj pre nich zavádza opatrenia, ktoré budú podporiť napríklad startupy, poskytať poradenstvo, zjednodušia prístup k požičkám, využijú crowdfunding a vytvoria partnerstvo medzi podnikmi a univerzitami. Ďalej budú tu aj podnikateľské inkubátory a pre všetkým prepojenie výučby s praxou. Pokiaľ ide o financovanie týchto aktivít, zdrojmi bude Európsky sociálny fond, iniciatíva pre podporu zamestnanosti mladých ľudí, program Európska únia pre zamestnanosť, sociálne inovácie, Erasmus pre mladých podnikateľov a tak ďalej. Kľúčovú úlohu zohrávajú učitelia, preto apelujem na členské štáty, aby zlepšili ich prípravu v rámci pedagogických štúdnych programov. Európsky parlament považuje podporu mladých podnikateľov za dôležitú, preto apelujeme na komisiu, aby do konca funkčného obdobia predložila parlamentu hodnotiacu správu o pokroku, ktorý sa podaril dosiahnuť tejto oblasti. Ešte raz sa chcem poďakovať kolegom za spoluprácu a verím, že opatrenia, ktoré navrhujeme, zlepšia kvalitu vzdelávania, ako aj zamestnanosť. Konec koncov podnikateľie prináša zisk pre podnikateľov, teda jednotlivcov, aj pre zamestnancov a celú spoločnosť. Kolegyne, kolegové, ešte raz ďakujem pekne za spoluprácu. Thank you. Now for, for one minute. Ďakujem pekne. Teraz sa dostane slovo pán Venta na jednu minútu. Pani przewodnicząca, pani komisážu, gratulujem pani poseł. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať našej správodajkyni, lebo toto je veľmi dôležitá otázka, pokiaľ je podporu mladých podnikateľov. Chcel by som uprieť vašu pozornosť na jednu skutočnosť. Pokiaľ ide o sociálne hospodárstvo, zohráva dôležitú úlohu, musíme ho podporiť. Je to zásadné pre mladých ľudí. Totižto takýmto spôsobom sa môže podporiť rozmach ekonomiky a okrem toho sa vlastne spoločnosť ako taká bude ďalej rozvíjať. Mladí ľudia samozrejme chcú, aby ich práca nebola iba výsledkom nejakého nadšenia, ale chcú si takto samozrejme financovať svoje živobytie. Chcú si vybudovať určité imanie, určitý základný kapitál, preto je dôležité, aby mladí ľudia mali možnosť takéhoto vzdelávania a aby tu boli aj patrne odborné prípravy. Preto vítam túto správu. Ďakujem pekne. Na jednu minútu teraz pani Kosta. E, Ďakujem pekne za slovo. Pani predsedajúca, a ja by som chcela privítať medzi nami pána komisára. Chcem sa poďakovať samozrejme aj spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Celkovo by som aj ja chcela oceniť spoluprácu si prípravy tohto dokumentu. Európska únia potrebuje vyššiu mieru kreativity, potrebuje vytvárať nové pracovné miesta a preto potrebujeme podporiť mladých ľudí, aby sme sa priblížili k tomuto cieľu. Dôležité je samozrejme zabezpečiť dobré vzdelávanie, odbornú prípravu, spoluprácu s univerzitami, podporovať podnikanie a samozrejme je dôležité aj zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagógov. Myslím si, že toto je dôležité aj z hľadiska zamestnanosti, totižto momentálne situácia zložitá. V rámci prieskumu sa skonštatovalo, že asi 50 mladých ľudí vo veku okolo 25 rokov by chcelo sa venovať nejakému typu podnikateľskej činnosti, takže je to určitý potenciál, musíme rozvíjať zručnosti a schopnosti, to je veľmi dôležité pre našich občanov a musíme tu mať silnejšie partnerstvo aj sa s podnikmi a združením podnikov. Ďakujem pekne. Man, one minute. Ďakujem pekne. Teraz pán Heckman na jednu minútu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, v zašom roku zorganizovala... Ďakujem pekne za slovo. Minulý rok v Lubline som organizoval konferenciu, ktorá sa zaoberala podnikaním mladých ľudí. Cieľom bolo priviesť mladých ľudí k tomu, aby si založili vlastnú firmu. No a tam sme samozrejme viedli diskusie s mladými ľuďmi a ja som e, mohol vďaka tomu skonštatovať, že existujú tu určité prekážky. Tie sa týkajú toho, že by mladí ľudia nemali dostatok podnikavosti alebo myšlienok. Nie. Problémom je to, že nemajú dostatočný kapitál alebo nedisponujú informáciami, ako prekonať e, tento problém. Takže dôležité je viesť určitú informačnú kampaň, ktorá by sa týkala toho, ako je možné využiť prostriedky z Európskeho sociálneho fondu. Sú to aj ďalšie zdroje, ako napríklad of Business. Ďakujem pekne teraz pán Arnold. Thank you very much. Som... Ďakujem pekne za slovo. Sú tu určité výzvy, ktoré sa zvorazňujú v tejto správe, týkajú sa všetkých členských štátov. No a potom sú tu aj výzvy, ktoré sú rozdielne v jednotlivých členských štátoch. Takže pozrime sa, aká situácia v Spojenom kráľovstve. V zásade máme veľmi dobrú kvalitu vzdelávacieho systému v Spojenom kráľovstve, ale častokrát vzdelávanie ide nesprávnym smerom, že vlastne po, viac ako polovicu ľudí tak povedať stlačíme na univerzity, pričom vôbec nemáme toľko pracovných miest na také úrovni dispozícii. Takže musíme postupovať iným spôsobom, mali sme podporovať podnikanie, mali sme podporovať zručnosti a schopnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom, aby sa rozvíjali správnym smerom. Pokiaľ je odsek 43 to správy, to ide o to, ako komisia má zabezpečiť to, aby nič nehrozovalo voľný pohyb osôb. Častokrát ale práve toto bráni, aby mladí ľudia si našli mm, prácu, lebo starší ľudia častokrát prídu do ich štátu a tak povedať sa pracovnom miestom zoberú. Ďakujem pekne a teraz pani Párnová. Prezident. Ďakujem veľmi pekne. V tejto správe hovorí o trochu problémoch. Poprvé, vzdelávanie. To je také veľmi dôležité. Z, už od toho najodlejšieho veku školské vzdelávanie musí podporovať budovanie schopností mladých ľudí. Druhým kľúčovým slovom je digitalizácia, pretože to je mostom k udržateľným pracovným miestam, k lepšiemu pochopeniu potrieb zamestnávateľov. No a tretím kľúčovým slovom je podnikanie. Pretože spoločnosti dokáže pomôcť s know-how a technológiami a sa môže naučiť mladí podnikateľi. A preto podnikavosť musí byť základným, e, základným prvkom vzdelávania v všetkých krajinách. Ďakujem pekne. A tým sme ukončili zoznam rečníkov. Vítam medzi nami komisára Navračiča týmto a dávam mu slovo, aby ukončil túto rozprávu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A vážení poslanci, poslankyne, najskôr by som chcel poďakovať pani Šedrovej e, za jej veľmi úspešnú e, správu, za veľmi hodnotné pripomienky ktoré sú veľmi relevantné. Nie je to poprvýkrát, keď o tom parlament a komisia hovorí. Ja mám dojem, že už to dospolo do fázy, kedy nás čaká podstatný pokrok. Už nerozmýšľame nad tým, či podnikavo sa dá naučiť alebo nie. Alebo či trieda je vhodným miestom na to, aby sa to tak realizovalo. Tieto otázky už sú prekonané a treba sa zamýšľať nad tým, ako zlepšiť a zvýšiť výuku podnikavosti na školách a ako dosiahnuť ten kritický počet žiakov. Jeden z kľúčových podov správy je, že výuka podnikavosti nie je len o vytváraní a zriadovaní spoločnosti a podnikov. Nie. Je to o ušej spolupráci, nadobúdaní kľúčových schopností, ale čo je najdôležitejšie o hodnotách e, zmysel pre iniciatívu, kreativitu, tímová práca, e, trpezlivosť a odolnosť, e, alebo seba dôvera a sebavedomie. Úroveň nezamestnanosti mládeže je stále veľmi vysoká a preto výuka a šírenie podnikavosti je súčasťou riešenia na zníženie nekompatibilných eh, schopností. Podnikavosť a podnikanie sa netýka len eh, pár vysoko kvalifikovaných študentov. Nie. Je to práve naopak eh, dôležitý nástroj, ktorý môže pomôcť pri riešení sociálnej exklúzie. Ako som už povedal, o tejto téme nehovoríme prvýkrát a treba uznať, že za ostatné roky bol dosiahnutý významný pokrok. Dobre sa to odráža v záveroch rady z 12. decembra 2014 o podnikateľskej činnosti vo vzdelávaní. Komisia predložila návrh viacerých politík eh, na zavádzanie a výuku týchto schopností na školách, eh, ako aj na inštitúcia vyššieho vzdelávania, a celoživotnom vzdelávaní. Dovolte mi pár vymenovať. Poprvé Európsky inštitút inovácií a technológií inspiroval budovanie eh, tejto oblasti a na vyšších školách. Študenti naštevujú kurzy a doplňajú si tým vedecké vzdelanie. Ďalšia inici- iniciatíva No, Komisia bude pokračovať a úspešne podporovať túto iniciatívu, ktorú spustili spolu s OECD v roku 2013 na to, aby sme podporili vyššie vzdelanie na rozvíjanie podnikateľských schopností a inštitúcií. Dnes sa existuje 500 inštitúcií vyššieho vzdelávania ktoré použili He Innovator a tie čísla neustále rastú. Viete, že vďaka programu Erasmus Plus 55 tisíc študentov malo stáže v podnikoch, že komisia spoluprácu medzi podnikmi a inštitúciami vyššieho vzdelávania že potrebujeme mnohé spoločnosti aj spolupracujú s 20 školami v 5 členských štátoch. Ten zoznam je ešte dlhý a ja nechcem opísať, čo už komisia urobila, ale treba sa zamyslieť nad cestou vpred. Ako podporovať členské štáty pri zlepšovaní výuky podnikateľskej činnosti a podnikateľských schopností v celej EÚ prvou výzvou čo je správne reflektované správe, to sú schopnosti IKT, je to kľúčový sektor dnešného hospodárstva, hlavne pre mladých. Musíme nájsť spôsoby, ako čo najlepšie využiť možnosti pre mladých Európanov. Druhou vecou je uznanie podnikateľských schopností, ich hodnotenie a certifikácia na európskej úrovni, tak aby sme umožnili mobilitu. Pilotné projekty existujú, ale opätovne treba dosiahnuť kritický počet a zaistiť, aby podnikateľské schopnosti boli uznávané v učebných osnovách v všetkých členských štátoch. Vážené poslanky a poslanci, myslím, že sme na dobrej ceste. Komisia podporuje zlepšovanie výuky na školách a univerzitách v členských štátoch, ale ešte stále sa dá a treba urobiť viac. Radi by sme eh, zlepšili eh, výsledky spolu s kolegyňou Bienkovskou a Tysonovou. Dovolte mi na záver uznať kľúčovú úlohu viacerých MVOčiek a podnikov, dôležitých aktérov občianskej spoločnosti, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu a umožňujú pokrok v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým ukončujeme túto